vous avez l'heure euh, s'il vous plaît. D'accord, merci. Chers collègues, nous allons euh, commencer. Začneme hlasovať. Najskôr eh, preberieme správu pána Albrechta. Ide tu o ochranu fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov. Nedostali sme e, žiadne pozmeňovacie návrhy, žiadny e, návrh e, na zamietnutie a preto oznamujeme, že táto dohoda bola definitívne schválená podľa odsúhlasenia Rady a parlamentu. Albrecht, je crois, vous vouliez prendre la parole. Pán Albrecht, chcete sa ujať slova? Dear colleagues, just, just, just two sentences. Len naozaj dve vety Myslím, že toto schválenie Európskeho nariadenia ochrane údajov je významným krokom vpred